Good morning, ladies and Dobrý deň, dámy a páni. Dobrý deň, rád, dámy a páni. Môžeme prosím začať dnešné rokovanie? Thank you very much for taking your seats. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa usadili. Otváram stretnutie e, výboru REGI a kým začneme dnešnú prácu, tak by som chcela požiadať tlmočníkov, aby predniesli e, svoje vyhlásenie, ktoré sa týka štrajku. Prosím, tlmočníci, máte slovo. speak after the vote, if that is okay with you. Okay. All right. Do we finish? Thank you very much. Now we can... Ďakujem vám veľmi pekne. Môžeme teda pokračovať dnešným rokovaním a to prijatím programu rokovania. Dostali ste eh, program dnešného rokovania. Máte nejaké námietky, návrhy, pripomienky? Nie, takže môžeme považovať tento program rokovania za prijatý. Potom oznámenia predsedajúceho. Nemám nič zvláštne, o čom by som vás eh, chcela informovať. Jediné, čo chcem povedať, je informácia o delegácii vo Washingtone, Bostone, pán Omože bude prezentovať tieto informácie po, po hlasovaní. Takže bude to po hlasovaní. No a potom budeme pokračovať hlasovaním. A dnes budeme hlasovať o správe podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch Európskej únie. Pán Hetman je spravodajca a dát, e, lehota na pozmenujúce návrhy bola 22. mája. Dostali sme 137 pozmeňovacích návrhov. Spravodajca e, e, napísal 23 kompromisov, rokovalo sa o nich medzi skupinami a teraz o nich budeme hlasovať. Pán Hetman, chceli by ste sa viac slova? Nie? Dobre? Takže prejdeme priamo k hlasovaniu. A začneme kompromisom 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci názor na, na, 31 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 9 za proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci na 39 eh, eh, eh, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 57 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je to zamietnuté, ale skontrolujeme si to. Takže kontrola kompromisu 57. Otváram hlasovanie. Prepáčte, ospravedlňujem sa pani predsedajúca, pozmenujúci návrh 57. Otváram hlasovanie. Toto musím povedať. Tie čarovné slovička. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Ďakujem. Môžeme pokračovať. Kompromis 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 67 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 81 za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete to skontrolovať? Takže kontrola pozmenujúceho návrhu 81. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 88 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 89 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 96 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 102 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 103 za, proti, zdrži... Prepáčte, ospravedlňujem sa pani predsedajúca s ústnym pozmeňovacím návrhom. Má niekto? Takže e, o e, pozmeňujúcom návrhu 103 budeme hlasovať bez pozmeňujúceho návrhu. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 107 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 108 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 109 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 118 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 120 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 124 s ústnym pozmenujúcim návrhom. Je niekto proti? Nie? Takže hlasujeme o 124 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 125 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 126 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 22 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 23 za? proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 133 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 134 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 135 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 136 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 137 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté Pozmenujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. pozmenujúci návrh 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz pôjdeme e, návrhom e, výboru Kult, e, Kult 38, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kult 4, 41 a 3 to vypadáva vzhľadom na kompromisy, takže 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. KULT 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Takže 39 e, e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kult 32 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kult 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kult 20 za, proti, zdržali sa prijaté, kaut 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kalt 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kaut 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kalt 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kal 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie elektronické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a správa je prijatá, takže uh, gratulujem pán, uh, pán Hetman. Voting time for, for the Regi committee today. For... Takže uh, končíme výborom Regi A. Budeme pokračovať uh, ďalej. Uh, few minutes to... yeah. We continue with uh, our agenda, our next point. Takže ďalší bod programu rokovania to je výmena uh, názorov s uh, pánom Alexisom Charitisom, alternujúcim ministrom hospodárstva a rozvoja Helenskej republiky o vykonávaní nariadeniam 2015 lomené 1839. Náš výbor prijal správu o osobitných opatreniach pre Grécko v rámci nariadenia, o ktorom sme hovorili. A to bolo na poslednom stretnutí. Pán Arimon, spravodajca, predniesol správu a nasledovala o správe rozprava na septembrovom plenárnom zasadnutí. Počas e, diskusie poslanci vyjadrili želanie na výmenu názorov s ministrom, ktorý má na starosti tento spis, takže Chcem poďakovať pánu ministrovi eh, hospodárstva a rozvoja Hrnskej republiky za to, že prijal naše pozvanie. To nám umožní absolvovať výmenu názorov s predstaviteľmi štátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za implementáciu nariadenia. A to je predmet našej správy. Najskôr dám slovo pánu ministrovi, aby predniesol prezentáciu a potom pozveme eh, poslancov, požiadame poslancov, aby vyjadrili svoje otázky a e, pripomienky najskôr koordinátori a potom členovia výboru regi, tak ako obvykle. Takže pán minister, máte slovo. Dobrý deň, dámy a páni. Rada by som sa vám poďakovala, poďakoval e, za to, že ste ma sem e, pozvali. Ďakujem Európskemu parlamentu aj pani Michajlovej osobne e, za to, že som sem mohol prísť a prihovoriť sa vám. Myslím si, že diskusia nemohla prísť v príhodnejšom čase, pretože Grécko e, konečne o niekoľko týždňov opustí e, Καθοριστική σημασία για αυτή την εξέλιξη ήταν βεβαίω. SMF a preto je na čase koncipovať vlastnú politiku. Dohoda, ktorú prijala Európa v júni a síce, že dane a dlhy budeme e, môcť riešiť v rámci národných kompetencií, nám dávajú možnosť vrátiť sa e, na e, svetové trhy. Grecko v roku 2000 17 1,7 hospodársky nárast zaznamenalo. To bol nárast o viac než 1 2,3 percentný hospodársky nárast sme zaznamenali v prvom pol roku 2018. Náš nárast HDP ukazuje, že makroekonomická situácia sa podstatne zlepšuje. Vývozy sú vyššie 4,5 v porovnaní 2015 a 16, teda o, o toľko percent e, väčší nárast objednávok sme zaznamenali. A um, Ďalšia dôležitá veličina poklesla a síce e, miera nezamestnanosti, keď si to porovnáme s ostatnými tromi rokmi. Paralelne s týmto pozitívnym vývojom grécka vláda sledovala aj vlastnú stratégiu nášho rozvoja. Snažili sme sa o finančnú stabilitu a o pokračovanie v tejto finančnej stabilite z ostatných rokov. E, samozrejme sme sa snažili zlepšiť e, prostredie pre investície a postarať sa o to, aby e, pracovné miesta u nás boli stabilné. To je priorita eh, greckej vlády. Problémy eh, sme eh, mali určité diplomatického charakteru, ale to už je tiež vyriešené. Pripomínam problém eh, v súvislosti s sporom o meno eh, štá, názov štátu. A eh, kríza, ktorá sa začala v roku 2009, môžeme povedať, povedať sa blíži ku svojmu koncu a Grécko teraz môže si samé plánovať svoju vlastnú budúcnosť. Kríza nás zasiahla úplne neočakávane, neboli sme na ňu pripravení. Boli to nie len problémy na národnej úrovni, ale aj problémy na úrovni celoeurópskej. A v tejto situácii e, bolo prijaté toto nariadenie. Jediná možnosť EÚ, aby sa zabezpečila konvergencia medzi jednotlivými rôznymi krajinami, e, túto možnosť ponúkajú jednotlivé fondy a potreba e, stabilizovať zamestnanosť Takže bolo potrebné stabilizovať to, čo kríza spôsobila. A preto toto nariadenie bolo veľmi dôležité malé a stredne veľké e, podniky majú možnosť sa e, spoľahnúť na spolu financovacie prostriedky z EÚ. E Samozrejme, že to bola situácia, ktorá bola veľmi náročná. Veľké problémy sa vyskytli počas krízy, sa takmer vôbec neinvestovalo, podniky nemali možnosť čerpať úvery a preto pripomíname, aké dôležité bolo, že sme aj počas krízy dostali od Európskej únie eh, finančnú eh, pomoc. My sme sa snažili eh, všetko zrealizovať v tých najlepších intenciách, aby sme vyriešili túto komplikovanú otázku. Bolo v tejto ťažkej situácii veľmi ťažké viesť e, rôzne programy aj ďalej, aby sme zabezpečili sociálnu konvergenciu, aby sme bojovali proti e, nezamestnanosti a tak ďalej. Takže to sa realizovalo naozaj len ťažko, ale myslím si, že e, to, čo sme urobili, ukázalo, že sme boli úspešní. Grécko finančné prostriedky z predchádzajúceho programovacieho obdobia vynaložilo veľmi dobre, nestratilo sa ani euro a tak budeme pokračovať aj pre, e, v novom období do roku 2020. Keď si pozrieme oficiálne údaje Európskej komisie, tak to môžeme takto vidieť potvrdené Grécko <clears throat> pri využívaní týchto finančných eh, prostriedkov eh, sa skutočne nachádza na eh, špičke. Využívame finančné prostriedky na to, aby sme ich investovali do ďalšieho gréckého vývoja aj v rámci Junckerovho plánu. V ostatnom čase sme tieto veľmi pozitívne eh, výsledky eh, mali potvrdené aj z úst zástupcov komisie a iných predstaviteľov Európskej únie. V roku 2015 eh, bolo prijaté toto nariadenie, aby bolo možné čerpať finančné prostriedky v roku 2013. Nesmiete zabúdať ani na skutočnosť, že mnohé veľké infraštruktúrálne projekty bolo možné vďaka tejto pomoci zrealizovať. Toto nám umožnilo projekty e, rozumne e, realizovať v tomto novom implementačnom období na základe tohto nariadenia. Ale tu nejde len o údaje, nejde tu len o čísla, mm, ide tu o veľmi dôležitú prácu v rámci infraštruktúry v e, Grécku strachu, teda veci sa mali už urobiť dávno predtým. Mm, teraz bolo možné znížiť veľkú nezamestnanosť, ktorá u nás vládla. Pokúsim sa v stručnosti uviesť niekoľko dôležitých prvkov, aby ste si mohli urobiť obraz o tom, čo všetko bolo možné zrealizovať na základe tohto nariadenia. V roku 2000 2015 a 2016 v súvislosti s e, aplikáciou tohto nariadenia sa podstatne znížili problémy, ktoré sme mali s likviditou. Obdržali sme platby e, z SFI a teraz e, hraničia Mm, teda je e, to hranica 4,8 miliard eur, ktorú sme dosiali. Tieto finančné prostriedky boli e, využité na ukončenie všetkých infraštruktúrálnych e, projektov. Samozrejme, že to malo aj rôzne priame dopady, zníženie miery nezamestnanosti, zvýšenie investícií a, a Tiež sa zlepšili možnosti hospodárstva investovať. V roku 2016 sme mali podstatne vyššie príjmy, čo viedlo k tomu, že spolufinancované programy bolo možné realizovať. Pokiaľ ide o celú Európsku úniu a hodnotenie ex post e, za rok 2007 až 2013. Možno v tejto súvislosti povedať, že každé euro, ktoré bolo vynaložené v tomto období 2,7 e, e, bolo využité veľmi efektívne. Είναι βεβαίως αντικειμενικά και επιστημονικά Eh, Kvalitatívne naozaj eh, sú hmatateľné výsledky, ktoré sme dosiahli. Je dôležité poukázať na to, že eh, pozitívne výsledky konvergencia, zlepšenia, ku ktorým sme sa dopracovali na základe tohto nariadenia, boli na prospech krajine samotnej a tiež jej obyvateľstvu. Za programové obdobie 2017 až 2013 eh, vzniklo 700 tisíc nových pracovných miest, 70 eh, tisíc nových miest, 3 pol e, tisíc e, profitovalo aj z školiacich a vzdelávacích opatrení samotnej gréckej vlády. E, tisícky kilometrov ciest v Grécku bolo opravených za pomoci týchto programov 600 tisíc osôb profitovalo z tohto programu v oblasti, teda v, v období 2007 až 2013. Eh, máme už k dispozícii aktuálne údaje, aj výberové konania sa už uskutočnili pre nové projekty. 76 finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, už bolo účelovo viazaných a Celkovo už sme, pokiaľ ide o celkové výdavky pri 5 miliardách eur, takže možno povedať, že Grécko skutočne je na špičke, pokiaľ ide o čerpanie európskych finančných prostriedkov v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Máme cieľ, ktorý sa dá zrealizovať a snažíme sa o to, aby žiaden z programov na obdobie 2018 a 2019 eh, neutrpel. A chceli sme zrealizovať aj zo pár symbolických aktivít. Máme nový eh, fond 450 ehm, miliard eur štátom e, financované prostriedky do verejnej oblasti, do infraštruktúry, ehm, urbanistického rozvoja a tak ďalej. A 400 e, miliónov eur e, bolo Eh, venovaných eh, malým a stredne veľkým podnikom. S Európskym investičným fondom máme nový Equi eh, fond. To je najväčší súkromný fond, ktorý v, mm, vôbec existuje v krajinách Európskej únie a pracujeme e, za pomoci e, finančných prostriedkov z neho aj na energetickej e, účinnosti. Zároveň sa znižuje teda mm, energetická spotreba v budovách a zvyšuje sa energetická účinnosť. Takže mm, myslím si, že tento dôležitý inovačný program bol využitý na to, aby sa uskutočnili práce, ktoré sú potrebné v rámci podpory malých a stredných podnikov, aby tieto mohli napríklad aktualizovať svoje štruktúry. Veľa pracovných miest v nich bolo vytvorených v ostatných desiatich rokoch e, to možné nebolo a teraz je to opäť možné za pomoci európskych podporných programov. Dostali sme podporu napríklad tiež pri e, budovaní katastrálneho úradu, no, e, pri mnohých štrukturálnych prácach, v doprave, v budovaní sietí. To všetko Grécku veľmi pomohlo. Pokiaľ ide o obdobie 2014 až 2020 eh, bude potrebné samozrejme eh, budovať nové, vytvárať nové pracovné miesta. Mm, ďalšie iniciatívy eh, existujú napríklad pre mladých ľudí, podporné programy pre vytvorenie pracovných miest pre mladých ľudí, podpory v súvislosti s olympijským mestom potom boj proti chudobe. Tieto veci sú v centre pozornosti. Podľa môjho názoru sú to všetko veľmi dôležité prvky v ostatných rokoch a je potrebné počiarknúť, že sme sa skutočne snažili eh, realizáciou týchto programov sa postarať o to, aby v vnímanie Európy v gréckej verejnosti sa e, zlepšilo. To, čo sme dosiahli e, v ostatných rokoch, e, za to sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu, chcem sa poďakovať Európskej komisii, ktorá je zodpovedná za konvergenciu. A ďakujem aj komisii za jej potrebu, podporu, pretože v Grécku finančné podporné eh, prostriedky na nové eh, podporné obdobie boli navýšené 8 toho času sa diskutuje o eh, novom viacročnom finančnom rámci. Je to diskusia, v rámci ktorej ide o budúcnosť Európy. A o čo sa nachádza pred nami, má naozaj veľkú, veľký význam. Musíme sa rozhodnúť, či pôjdeme smerom k zjednotenej Európe a keď e, tak neurobíme, prenecháme miesto euroskeptikom e, a budú e, sa snažiť nás rozdeliť. Myslím si, že výzvy globalizácie, našich spoločných eh, politík a tie potreby jednotlivých regiónov. To všetko je súčasťou konvergencie, ktorá by mala byť cieľom Európskej únie. Sme samozrejme za solidaritu ako veľmi dôležitý prvok a nesmieme zabúdať ani na to, že rasová nenávisť, xenofóbia zrast tá konvergencia predsa bola vždy dôležitou súčasťou Európskej únie. Ide o trvalú udržateľnosť, ide o solidaritu, o trvalo udržateľný vývoj, o konvergenciu spoločnosti. To sú naše spoločné hodnoty a myslím si, že za ne sa všetci musíme spoločne zasadzovať. Grécko v ostatných 8 rokoch a v troch rokoch krízy sa naozaj veľmi snažilo toto všetko zohľadniť Zároveň sme však museli bojovať s e, veľkým e, nárastom e, prílevu migrantov. Grécko naozaj veľmi pocitovalo aj túto krízu. Okrem ekonomickej krízy sme museli sa vysporiadať aj s touto humanitárnou ľudskou krízou. Môžem na záver len povedať, že s vašou eh, výbornou ctenou podporou sa nám podarilo využiť dobre tieto prostriedky a toto je pre nás veľmi dôležitý bod, aj čo sa týka nadchádzajúceho programového obdobia. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Ďakujeme veľmi pekne aj za tie údaje, ktoré ste nám poskytli počas vašej prezentácie. Viete, že toto boli mimoriadne opatrenia, ktoré navrhla komisia pre Grécko a my sme sa rozhodli e, v dobrej viere, že budeme Grécko podporovať, pokiaľ ide o jeho snahu o obnovu a dosiahnutie cieľov, o ktorých ste tu práve hovorili. Máme stáleho spravodajcu, ktorý sa zaoberá e, Gréckom a ten vypracoval aj našu poslednú správu, ktorá bola mimoriadne zaujímavá. A tuto nám bola vyslaná táto pozitívna správa o dobrých výsledkoch. Zároveň je e, tu rada, aby E, grecké orgány pokračovali v tomto naštartovanom procese reforiem. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. A teraz by som udelila slovo koordinátorom politických skupín, ak sa chcú vyjadriť. Nie. Dobre, takže máme tu pánu, pána Arimonta, ktorý je našim stálym spravodajcom Grécku. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán minister. E, v našej, e, mojej správe je taká pozitívna základná správa, pokiaľ ide o výsledky tých mimoriadných opatrení. E, tento proces sme po celú dobu sprevádzali, boli sme viackrát priamo na tvári miesta, diskutovali sme s predstaviteľmi vlády, ale aj priemyslu a hospodárstva. Počas tohto obdobia. Od roku 2015 dostávame pocit, že Grécko túto celú záležitosť berie naozaj vážne a tieto mimoriadne opatrenia Grécko presadzovalo s veľkou ctižiadosťou a táto spolupráca medzi službami komisie a gréckou vládou, to musím počiarknúť, že toto bol kľúč k úspechu, pretože tieto peniaze boli veľmi rozumne spravované a tie ich 150 prioritných projektov boli dokončené, realizované a to si myslím, že na tom sa zhodneme všetci a to by sa neudialo vtedy, keby to kofinancovanie a tieto mimoriadne opatrenia neboli zo strany komisie schválené. Mám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú týchto mimoriadnych opatrení a týchto projektov. A to bolo tak trošku aj to, čo sme mali na mysli pri vypracúvaní tejto správy, ale kde sme mali aj určité problémy. Pretože my sme vypracovali veľmi veľa eh, týchto pripomienok a to je pozitívne, ale nemáme máme odpoveď na otázku, či týchto 150 prioritných projektov naozaj viedlo k hospodárskemu rastu. Dá sa to na základe ukazovateľov odmerať? Máte k tomu nejaké informácie? My sme ani zo strany komisie, ani zo strany greckej vlády nedostali k tomu žiadne informácie a mohla by grecká vláda, ak má takéto objektívne merateľné ukazovatele, poskytnúť, aby sme vedeli, aby sme to vedeli merať zaoberať či túto politiku možno pozitívne vnímať. A to sa týka aj druhej otázky. E, postarala sa grécka vláda o to, aby toto vypracovanie prioritných projektov aj u obyvateľstva bolo vnímané ako európske projekty. To znamená teda, tí ľudia, ktorí teraz e, cestujú po tých nových e, komunikáciách, vedia, keď idú cez túto novú komunikáciu prvej triedy, že to bolo financované z európskych projektov a vzniká trošku aj nejaký pozitívny e, obraz Európskej únie a regionálnej politiky, pretože tí ľudia by mali vedieť, že bez Európskej Európskej únie by tieto projekty nikdy neboli realizované. A toto je trošku aj taká požiadavka, že spolu s európskou regionálnou a súdržno, politikou súdržnosti je potrebné toto trošku propagovať a robiť tomu reklamu, pretože toto je naozaj tá najlepšia reklama, najlepšia propagácia, kedy môžeme povedať, že toto sú projekty, z ktorých tí ľudia naozaj profitujú. A moja otázka je, vedia tí ľudia o tom? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Breso za socialistov a demokratov. Pani Bres. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne, pán minister. Aj pre nás to bolo veľmi dôležité, aby sme si vypočuli tie výsledky investícií z týchto e, programov súdržnosti, ktoré sa využívajú nielen počas bežného fungovania hospodárstva, v oblasti rozvoja, ale že je možné toto investovať aj počas dramatického obdobia. E, takže naozaj by som e, vám chcela poblahoželať k tomu e, vynikajúcemu úspechu. No a ešte k tým vašim slovám. Tu by som povedala, že niekedy je potrebné obrátiť pohľad aj do budúceho programovacieho obdobia. Ako to vnímate vy? Myslíte si, že Mm, zo strany komisie pôjde ďalej o politiku súdržnosti, sociálne fondy, kohezné fondy a tak ďalej. A potom aj pokiaľ ide o tie odporúčania špecifické pre krajiny v rámci európskeho semestra. Myslíte si, že to môže naďalej takto fungovať, alebo sa obávate, že E, z programovacieho hľadiska, že tu budeme príliš viazaní buď na ten európsky semester alebo na odporúčania. Ako to vy vidíte principiálne, pri, keby sme mali zvla, zvážiť medzi, tieto, medzi týmito jednotlivými programmi tieto priority, no a tiež aj vzhľadom na Európsky sociálny fond, tu mám konkrétnu otázku. E, chcete koordináciu medzi politikou súdržnosti a týmto fondom? A e, fungovalo to podľa vás? Ako to podľa vás fungovalo, e, že sa tu koordinovalo spolu s tými novými piliermi? Alebo si myslíte, že aj tu by bolo možné tieto kritéria ešte trošku posunúť, alebo či to môže takto fungovať naďalej. Najmä pokiaľ ide o tieto navrhované zmeny, e, pretože vy ste priamým manažérom týchto fondov. Ako vy hodnotíte tieto fondy a z vášho hľadiska sú tu nejaké návrhy? alebo po, aj pokiaľ ide o zjednodušenie. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán Tomašič. Tak potom pán Fan Miltenburg. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, ďakujeme veľmi pekne za tieto vysvetlenia. Blahoželáme vám k vykonaným uh, snahám. Určite Grécko sa spametáva z krízy, ale ešte trošku pokrývkáva za ostatnými. Keď sa pozrieme na tie správy, ktoré boli vydané pred eh, rokom. Tie správy z roku 2017, potom eh, program stability ESM, áno, eh, Grécko je, ešte stále zaostáva, ešte tu naozaj nie je tá účinnosť a to správne riadenie, takže stále je tu taká poznámka, že Grécko je potrebné zatraktívniť pre investorov niekoľko takých príkladov. Napríklad si myslíme, že eh, by ste sa mali venovať napríklad eh, rigidite v určitých priemysloch, v určitých priemyselných odvetviach, tiež sa je potrebné venovať rozvoju určitých eh, povolení tiež rámec využívania pôdy je potrebné modernizovať. Ale keby som takto pokračoval, by to trvalo niekoľko minút, takže ešte je tam naozaj veľa práce, ale dá sa to e, zhrnúť do troch slov. Reformy, reformy, reformy. Myslím si, že ešte stále musíte vykonávať tieto štruktúrálne reformy vo svojej krajiny a určite my vám môžeme byť nápomocní, pretože my máme takýto program pre štruktúrálne reformy a moja otázka otázka je, ako využívate tieto služby. Komisie najmä podporný program pre štruktúrálne reformy, aký je váš program e, a aké reformy by ste chceli prioritizovať. No a najmä, ako je toto zohľadnené e, vo e, vašej stratégii celkového rastu, ktorá bola, pro, ktorá bola prezentovaná na stretnutí Euroskupiny v apríli tohto roku. To bolo naozaj predmetom kritiky, pretože sa to udialo za zatvorenými dverami a teraz my nevieme, čo v tej stratégie je alebo nie. A keby sme o nej vedeli, tak by sme vás vedeli podporiť, najmä pokiaľ ide o ten vzťah k štruktúrálnym reformám, aby sme mali lepší pohľad do budúcnosti, pretože vieme, ako som už povedal, na začiatku je tu najmä, je tu ešte veľmi veľa práce, ale Eh, aj komisia vám môže pomôcť, aj my vám chceme pomáhať, aby sme zabezpečili, aby sa Grécku v blízkej budúcnosti darilo lepšie. Ďakujem pekne, pán Van Miltenburg. A teraz pán Papadimolis. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. To, eh, čo nám práve teraz povedal pán Charicis, myslím si, že veľmi dobre popisuje pozitívny rozvoj, pozitívny príbeh, kde e, my spoločne, parlament a komisia, sme veľmi úspešne spolupracovali s greckými orgánmi. Asi tak pred troma rokmi, v roku 2015, na jeseň na návrh komisie a za schválenie Európskeho parlamentu to, to schválenie bolo 90-percentné, sme sa spoločne zhodli na tom, že toto nariadenie 2015 lomeno 1839 je potrebné zmeniť a to bola mimoriadná zmena pre Grécko. Bolo to mimoriadne dôležitá zmena. No a to naozaj prinieslo svoje výsledky pre Grécko pre politiku súdržnosti, ale podporilo to aj tú myšlienku, že tieto záležitosti je potrebné riešiť spoločne a spoločne sa nám bude dariť lepšie. A myslím si, že toto je argument proti pravicovo orientovaným populistickým stranám, ktorí nechcú e, túto politiku súdržnosti. Toto A toto nestálo európskych daňových poplatníkov ani korunu. Takže naozaj to viedlo k tomu, že tieto finančné prostriedky boli poskytnuté rýchlejšie. No a myslím si, že aj tá správa pána Arimonta eh, na to poukazuje pred niekoľkými dňami sme e, schválili e, túto správu v našom výbore a ja si myslím, že toto je tiež dobrý výsledok, ktorý poukazuje na to, aká pozitívna je celá táto záležitosť. Pán Charicis, vy ste mali vnímať náš parlament ako aj náš výbor ako svojho stabilného partnera, ktorý vás podporuje, podporuje vaše reformy, ktoré v Grécku boli vykonané a ešte budú musieť byť vykonané, aby sa tieto reformy aj implementovali, aby sa už takáto záležitosť v Grécku nikdy nestala, aby Grécko nepotrebovalo už takéto mimoriadné opatrenia, ako toto nariadenie nariadenie 2015 lomeno 1839, takže aby sa Grécko už do takejto situácie nikdy nedostalo. Pred troma rokmi v Grécku Pred troma rokmi v Grécku E, neboli e, tamer žiadne e, záznamy v katastrálnej knihe, v registri a toto bolo naozaj značne urýchlené. Takže tieto reformy sa implementujú, ale potrebujeme ešte viac. Musíme vytvoriť takú atmosféru, ktorá bude podporovať a priťahovať investície a samozrejme koniec euroválu, koniec ESM, to ešte nie je koniec reforiem. Takže naozaj e, musíme zabrániť tomu, aby ste opäť upadli do toho starého systému, kde sa e, vo veľkom robilo podplácanie, kde sa obchádzali daňové povinnosti. Takže v týchto štruktúrálnych reformách budeme musieť e, pokračovať. Ale pán van Miltenberg, pozrite sa na správu OECD. Tam je Grécko na prvom mieste, pokiaľ ide o štruktúrálne reformy. Samozrejme, že ešte Grécko čaká veľa práce, ale aj tak by sme mali byť spokojní pretože e, Grécko sa pomaly vracia a Grécku sa darí lepšie ako pred niekoľkými rokmi. Pani Rentke, ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, e, to je vynikajúce, pán minister, že ste tu opäť medzi nami. Vítame vás tu. A myslím si, že keď sme vás, keď sme vás počúvali, e, ja som naozaj šťastná, že sa Grécku darí dobre, ale keď sa pozriem na ľudí, ktorým hrozí chudoba, ktorí sú v chudobe a najmä na mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní, tak nemôžem toto úplne podpísať, nemôžem pociťovať úplne veľké šťastie, pretože táto situácia najmä pre určité skupiny obyvateľstva je stále ešte veľmi veľmi vážna. Áno, ja si myslím, že reformy sú užitočné pre samotné reformy, možno sa odlišujem od mojich kolegov a viem, že to, čo sa e, v Grécku za, začalo, aj ten program SRSP, e, teda tu ide, pre tú, ide tu o to obdobie e, súdržnosti. Teda tieto reformy by nemali byť reformy pre reformy a ako to vy prioritizujete v Grécku? Ako sa na to zameriavate, keď hovoríte o toto? Áno, v minulosti tieto štrukturálne reformy sa využívali na viaceré záležitosti, ale mm, to nesmie ísť proti tomu, aby sme mali lepšie lepšie fungujúcu verejnú správu, pretože keď tam len okresáte pracovné miesta, to nemusí byť, že bude, nemusí znamenať, že budete mať lepšie fungujúce štátne orgány, napríklad daňová kontrola a tak ďalej, to nebude nápomocné. Takže pri implementácii tohto programu, ako to chcete implementovať tak, aby ste zabezpečili, že tieto štruktúrálne reformy budú naozaj efektívne, účinné. A keby ste nás trošku mohli poinformovať aj o, vaš, o vašich skúsenostiach, pretože že aj pre nás je to dôležité, aby sme vedeli, ako implementovať tieto reformy. Pre nás by bolo dôležité vedieť, ako to bolo implementované u vás a tiež aj využívanie kohezného fondu, pretože toto je to jadro e, tej podpory Európskej únie, keď ide o štruktúrálne reformy v jednotlivých mm. krajinách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Piraky. Thank you, madam chair. Ďakujem pani predsednička. Budem hovoriť po grecky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Srdečná vďaka, že ste prišli dnes k nám. Áno, tieto zmeny tohto nariadenia 2015 lomeno 1839, to bolo pre Grécko mimoriadne dôležité, najmä pokiaľ ide o, tú, e, o tie programy 2007-2013, aby sa tieto programy rozumne implementovalo, aby sa v nich pokračovalo. Takže toto bol naozaj veľmi dôležitý signál zo strany e, našich partnerov, pre, pre našich partnerov a ohľadom solidarity. A toto viedlo k tomu, že Grécko malo k dispozícii finančné prostriedky, aby si trošku vydýchlo. Takže, pán minister, toto sú moje otázky. Veľmi by ma zaujímalo, a, a ako vy na to odpovedáte. E, Eh, podľa prehľadu komisie zdá sa, že v rokoch 2014 až 2020 eh, Grécko malo len 17 tých možností, ktoré využilo v rámci týchto programov, teda využilo len, že bude využívať len 17 A prečo je tomu tak? Prečo tieto príslušné finančné prostriedky, tieto platby, prečo tieto prečo tieto nebudú, mm, tak povediac, investované do greckého hospodárstva. Sú na základe údajov zdá sa to, zdá že že e, z toho, toto nevyužili žiadne malé podniky. Takže ako to vyzerá s dotáciami v tomto období 2007 až 2013, e, kde to tiež nebolo využité e, na základe štatistik komisie, potom 2015-2016. Tu by ma zaujímalo, aké tam boli nové projekty, a čo ostalo e, na základe tých starých projektov. Áno, máte slovo. Euh, Ďakujem, pani predsednička. Pán minister, vaša krajina e, bola stredobodom pozornosti po určitú dobu aby ste hovorili o úspechu vašej vlády. Aj európske vlády však boli čiastočne zodpovedné za to, čo sa v Grécku stalo. Dnes e, ste prišli, aby ste nám povedali, že sa situácia e, zlepšila, že rast sa zvýšil. Všetky ukazovatele, zdá sa, poukazujú na nárast. A k tomu vám chceme poblahoželať. Mám dve otázky. V prvom rade uvedomujú si Gréci to, že Európska únia zohrávala rozhodujúcu rolu v ozdravení hospodárstva vašej krajiny. Uvedomujú si to Gréci? A čo vaši miestni a regionálni politici napríklad? Nazdávate sa, že sa robí dosť, aby sa zlepšil obraz Európskej únie vo vašej krajine? Myslím si, že toto je veľmi dôležitý bod. Grécko prechádza veľmi zložitým obdobím a aj Európa je to teda dôležité, aby Európa mala pozitívny obraz v Grécku, aby si ľudia uvedomovali, že Európa je základným, zásadným aktérom v obnovení hospodárstva Grécka. Ďakujem. Sú nejaké ďalšie otázky? Nie? Takže toto boli otázky a pripomienky členov výboru regií a politických skupín zastúpených v tomto výbore. Pán minister, máte slovo, ak sa teda pokúsite odpovedať na všetky otázky. Okay, ε, αφού έχω την ευκαιρία θα ξαναμιλήσω στα ελληνικά. Ε, Keďže mám možnosť hovoriť po grécky, budem tak pokračovať. Bolo mi položených eh, viacero otázok. Najprv by som sa rád poďakoval za tieto zaujímavé otázky. To ukazuje na záujem tohto parlamentu a vášho výboru. Téma Grécka je u vás ešte stále živá. Na úvod musím povedať, že spolupráca výboru s Gréckom bola skutočne príkladná. Bez tejto naozaj veľmi dobrej spolupráce by nebolo možné úspešne programy realizovať. A preto srdečne ďakujem Európskemu parlamentu za podporu, za pomoc ktorej sa nám dostalo. Tiež ďakujem komisii, riaditeľstvo reky, pani komisárke Kerecu. Po celé tie roky boli našimi priateľmi. To, čo ste povedali, je veľmi dôležité, či teda výsledky sa nejako dajú vyjadriť aj číselne. To je veľmi dôležitá otázka pána Chimova. Myslím, že v septembri budeme mať k dispozícii lepší číselný prehľad o výsledkoch a postupíme to vášmu výboru a budete mať možnosť si urobiť lepší obraz. Pokiaľ ide o plánovacie obdobie, to je problematika, ktorá sa musí týkať nás všetkých aj z pohľadu toho, čo e, budeme robiť po roku 2020, teda aj z pohľadu viacročného finančného rámca do roku 2020. To teraz vlastne všetko e, spadá pod e, jednu kapitolu. Spomínal som na konci môjho prejavu, že kohezná politika bola naozaj veľmi úspešná. Nebolo to vôbec jednoduché. Vyvolalo to veľa negatívnych síl aj tu v Bruseli toho bolo viac negatívneho, ale predsa len sa podarilo urobiť z koheznej politiky politiku úspešnú. V roku 2015 sme sa rozhodli, že budeme na základe zmeneného nariadenia čerpať finančné prostriedky aj pre sociálnu konvergenciu. Katastrofa, kríza viedla k tomu, že sa rozpadli veľmi dôležité štruktúry, zdravotnícky systém je e, toho času našou ústrednou témou a práve v tomto komplikovanom období e, boli finančné prostriedky od Európskej únie prirodzene veľmi dôležité. Často sa rôzne programy navzájom prelínajú aj v komisii rôzne e, zen zodpovedné jednotky. Rád by som to popísal jedným e, jednoduchým slovom, a síce zjednodušenie. To je e, to najdôležitejšie. Teším sa, že v návrhu komisie pre nadchádzajúce obdobie sú naplánované veľmi dôležité zmeny a zjednodušenia nariadenia. Myslím si, že to programom veľmi pomôže. A teraz k samotným reformám. Áno, už eh, teda sa k ním vyjadrili viacerí kolegovia, ktorí, predlo, ktorí položili otázky. Keď konštatujete, že e, samozrejme nerobíme reformy len pre reformy. E, samozrejme e, nie, ja si to tiež uvedomujem, musí to mať nejaké dopady na krajinu takáto reforma a z tohto aspektu vám môžem povedať, že jednou z chyb, ktorú sme urobili v rámci prvých programov prispôsobenia, bola chyba, že tieto veľké finančné zásahy viedli k veľmi negatívnym dopadom na našu ekonomiku a preto sme sa v ostatných rokoch museli sústrediť na reformy, ktoré pomôžu eh, hospodárstvu. V treťom reformnom programe ide najmä o, o podnikanie. Bolo tam vyvinutých viacero programov v tomto smere, pretože tieto desiatky rokov v Grécku chýbali elektronické služby medzi občanom a orgánmi štátnymi, elektronický styk medzi podnikmi. To všetko sú nové veci. A koniec SMF v auguste neznamená samozrejme, že tieto snahy z ostatných eh, rokov eh, zrazu poľavia rámcová legislatíva, to je jedna vec, ale eh, všetky aktivity samozrejme musia pokračovať a to sme hovorili aj v euroskupine. Znelo to tak, ako keby ste povedali, že euroskupina e, mala trochu negatívny postoj, ale v tom vám musím oponovať, pretože e, vždy boli voči nám veľmi pozitívni. Pokus, ktorý sme urobili, aby sme celý rámec aktualizovali, aby sme pod podporili najmä malé a stredné podniky. Celé sa to začalo v 2016 e, v septembri a viedlo to k tomu, že 32 tisíc podnikov malo možnosť z tejto e, pomoci e, podporiť profitovať a bola možná aj, bolo možné aj elektronické založenie spoločnosti. Tento pokus, a to musím počiarknúť aj z aspektov toho, čo ste povedali, mal dočinenia aj s tým, že sme e, dostali podporu od príslušných e, orgánov Európskej komisie. Samozrejme, sme aj s medzinárodnými organizáciami ako OECD spolupracovali, aj tieto medzinárodné organizácie nám pomáhali. K programu na podporu štrukturálnych reforiem. E, samozrejme bolo potrebné zvážiť, čo v tomto smere treba urobiť. To je záväzný program nielen voči EÚ samotnej, ale aj voči nášmu obyvateľstvu. Máme vypracovaný akčný plán a celý zoznam plánov a štruktúrálnych reform spoločne s časovým harmonogramom realizácie a je z tohto jasné, čo sa má eh, udiať v nasledujúcich rokoch. Niekoľko slov ešte e, na vyjasnenie, pretože to je dôležité, aby veci boli jasné. Nezamestnanosť, najmä nezamestnanosť mládeže, napriek teda e, dobrému vývoju v ostatných rokoch je miera nezamestnanosti vyjadrená v percentách ešte stále pomerne vysoká. A nemá to v podstate nejakú logiku, keď e, si pozrieme to zlepšenie ekonomickej klímy, ale podmienky sú naozaj mm, mm, komplikované, sú ťažké. Tie, tie najväčšie problémy, tie sme už uh, síce prekonali, ale stále je ešte obrovská výzva uh, znížiť nezamestnanosť mládeže a uh, tomuto sa chceme venovať. Pani Spiraky k výdavkom. Tie čísla ukazujú, že Grécko v treťom roku za sebou pri čerpaní finančných eh, prostriedkov z mm, národných eh, strategických eh, plánov stojí na špici, ale ešte aj tak sú tie údaje nižšie, ako by sme radi mali. Avšak ukazuje sa, že postupy v nariadeniach sú Hm, potrebné zmeniť, aby bolo možné čerpať finančné prostriedky v kratšom čase. A preto je veľmi dôležité, aby v eh, novom období eh, plánovacom eh, sa čerpanie prostriedkov zjednodušilo. Aj v tých najťažších časoch to síce Grécko nejako zvládlo, ale je potrebné, aby to celé bolo zjednodušené. K podpore malých a stredných podnikov. Myslím si, že e, tam sme skutočne sa veľmi snažili aj v rámci mimo e, podpor európskych. Uzavreli sme e, dohodu s Európskou investičnou bankou a s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Ehm, boli nám poskytnuté e, vysoké finančné čiastky. Na rok 2017 nám EIB poskytla finančné prostriedky v, rekord, v rekordnej výške. A to je samozrejme veľmi dôležitý prvok eh, v likvidite gréckej ekonomiky, podpora malých a stredných eh, podnikov, tá stále ešte sa realizuje. A viete veľmi dobre, že Grécko je veľmi byrokratický štát. Myslím si, že sme eh, jedno z najbyrokratickejších krajín, čo má za následok, že eh, finančné prostriedky eh, sa nevždy dajú čerpať optimálne a rýchlo. Pokiaľ ide o pre rozdeľovanie finančných prostriedkov v rámci teda samozrejme e, príslušných nariadení. Dostal sa nám v tomto smere veľkej pomoci. Požiadali ste o predloženie údajov. Tie údaje vám samozrejme zašleme. Napríklad teda údaje o tom, koľko finančných prostriedkov e, bolo poskytnutých malým a stredným e, podnikom, čo sa plánuje v rámci nových programov. Aký prínos mala táto pomoc a do akej miery eh, ľudia u nás eh, aj takto vnímajú pomoc zo strany Európskej únie. No už my veľmi tvrdo a veľmi intenzívne pracujeme aj na komunikačných programoch, aby grécky občan vedel, že Európska únia eh, sa podielala na realizácii dôležitých eh, programov a zámerov odhliadnúc od tejto podpory a pomoci, je veľmi dôležité s príslušnými orgánmi Európskej e, únie dobre spolupracovať, aby sme mohli preukázať, že to je politika, e, ktorá pre Grécko dosahuje najlepšie výsledky pre všetkých občanov. To sú podporné prostriedky, ktoré pomáhajú krajinám, ktoré e, sa nachádzajú v problematickej situácii a ktoré sa starajú o to, aby sa odstránili tie najväčšie rozdiely medzi krajinami, medzi jednotlivými regiónmi. A vy ako poslanci a členovia tohto eh, výboru to veľmi dobre viete a nemali by sme Ehm, len e, slovami, ale aj e, činmi v rámci našej politickej praxe sa postarať o to, aby aj v nadchádzajúcich rokoch bola lepšia kohézia, pretože v ostatných rokoch sme o nej počuli veľa negatívneho. Ide tu o oblasť politiky, ktorá je naozaj a bola tá najúspešnejšia. Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne, pán minister. Ako ste pochopili, e, zamerali sme sa na vynimočné opatrenia, pridali sme vynimočné opatrenia pre Grécko, sledovali sme to a teraz máme túto výmenu názorov s vami a to je takisto e, mimoriadný akt e, na, v rámci tradičných stretnutí tohto výboru Ďakujem vám veľmi pekne. Určite nám to pomôže, eh, čo ste povedali eh, pre rozprávu v septembri na plenárnom zasadnutí v správe. Ďakujem za všetky výmeny názorov s nami a dúfame, že eh, budeme sa od vás dozvedať ďalšie dobré správy. Ďakujem vám. A teraz budeme pokračovať Okay, we can... Dobre, takže budeme pokračovať ďalším bodom programu rokovania a to je posúdenie návrhu nariadenia, ktoré má veľmi dlhý názov. Ide o zmenu a doplnenie e, nariadenia Európskeho parlamentu, e, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho e, rozvoja a tak ďalej. Ide o e, podporu e, štrukturálnych reforiem v európskych krajinách. To je také zhrnutie názvu tohto nariadenia. Pani Krell a e, pán Van Misteroj e, sú spoluspravodajcovia a máme výmenu názorov, istým spôsobom vypočutie a dnes sme teda vo fáze posúdenia návrhu správy. Takže dám e, slovo spolu s pravodajcom. Kto začne? Pán Van Nisteroj. Áno, máte úplnú pravdu. Je to dlhý príbeh, aj dlhý názov, ale krátka správa. Takže taká je situácia. De facto je to veľmi krátka správa a e, nie sú tam žiadne prekvapenia. E, už sme hovorili trikrát o tejto správe aj s komisárom a minule sme hovorili o tom, ako postupovať. Ak teda e, neurobí komisia krok, ako povedala e, kolegyňa Krel, ak komisia neurobi krok, musíme ho urobiť my. Aj na stretnutí koordinátorov sme hovorili o tom, že treba e, tu postupovať jasne a rýchlo. Takže aby sme sa zbytočne neopakovali v tom zmysle, že to nie je v súlade so záujm, e, zámermi e, v tom právnom texte, ani pokiaľ ide o otázky, ktoré sme predložili komisii ohľadom väčšej flexibility a výkonov. To nakoniec bolo úplne odmietnuté Takže išlo o to, aby boli odmenené tie e, projekty, ktoré, e, ktorým sa dobre e, darí v roku 2019 a ďalej, ehm, ale komisia neprišla s žiadnym návrhom na zvýšenie flexibility a podobne. Takže my sme presvedčení o tom cieli a držíme sa ho a pozeráme sa na návrh e, viacročného finančného rámca úplne z iného e, uhla. Vlastne navrhujeme špeciálne, špeciálne fondy pre určité e, sektory. Takže urobili sme zásadný krok, že sme sa dohodli na fonde, keď bol vytvorený. Potom správa Tomašiča, ktorá vlastne mala opäť stimulovať celú situáciu. A ten tretí Eh, krok, eh, ten išiel eh, teda príďaleko. Máme návrh na stole. Hmm, možno aj kolegyňa by sa k tomu mohlo vyjadriť, k tomu vlastne, aký postoj sa k nemu zaujal. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Nemusím k tomu veľa čo dodávať. My tento návrh sme stiahli späť a dúfame, že nás bude výbor pri tom podporovať. Ja len ešte jednu pripomienočku. Mali sme tu jednu členskú krajinu, ktorá mala záujem na pilotnom projekte Komisia sa mala zamyslieť nad tým, či tento pilotný projekt bez zmeny všeobecného nariadenia bude môcť byť realizovaný a títo tieňoví spravodajcovi, aby to považovali za vhodné, ale nie túto zmenu, ktorú komisia navrhovala, takže tie spätné transfery. Ale dúfam, že komisia teda nájde nejakú inteligentnú možnosť, ako Portugalsko podporiť. OK. Áno, ďakujem. Tieňoví spravodajcovia, e, e, pani Tomašič. Ďakujem, pani predsednička. Výbor pre regionálny rozvoj mal celý rad konzultácií ohľadom tohto návrhu, vrátanie e, výmeny názorov e, na výbore e, s pod predsedom komisie Dombrovským a takisto zastupcami dvora auditorova, je zhoda na tom, že podpora pre návrh je paušálne veľmi malá. Máme veľmi málo zainteresovaných strán, ktorí podporujú odklonenie E, teda e, týchto e, fondov do štrukturálnych reforiem podľa výkonov. Ja chápem ten postoj, že sa nemajú tieto fondy odkláňať na štrukturálne reformy a majú využívať tak, ako boli určené a plne súhlasím s tým, že Európsky súdny dvor mal dať viacej odpovedí na otázky, ktoré sme im položili minulé na minulom zasadnutí, pokiaľ ide o tento program. A e, funkcia tohto návrhu by sa mala ďalej analyzovať a prediskutovať podrobnejšie, ale pre niektoré členské štáty tento program môže v podstate pomôcť e, pri začiatku implementácie dlho e, očakávaných štruktúrálnych reforiem. Pán Van Miltenburg, pozrieme sa na pozitívnejší zásah Európskeho súdneho dvora my sme si takisto vypočuli všetky tie argumenty a chápeme niektoré ich výhrady, prečo teda to odmietajú, ale samozrejme niektoré veci asi v návrhu nie sú až tak úplne jasné, je veľa otázok, ktoré už vyvstali počas vypočutia, takže potrebujeme odpovede. A samozrejme sú aj legislatívne návrhy na stole, napríklad pokiaľ ide o e, podpornom e, reformnom programe, pokiaľ ide o podporný program pre reformy, ale súhlasíme s tým, že e, to, čo máme na stole, nie je e, cesta dopredu, e, pretože niektoré členské štáty by chceli tú rezervu používať na dobro, dobrovoľnom princípe, pokiaľ ide o štrukturálne reformy. Prečo by sme im v tom mali brániť, keď prebehli konzultácie s rôznymi zainteresovanými stranami, celým, celým radom orgánom, orgánov a všetci s tým súhlasia. Takže pre nás ako skupinu to dáva možnosť akýsi, mať akýsi nástroj alebo sadu nástrojov, aby sme nemuseli čakať ďalšie dva roky na ďalší viacročný finančný rámec, ale aby sme mohli už e, to spustiť teraz, ak je to možné. A samozrejme tie dôvody e, sú aj celkovo e, jasné, pokiaľ ide o štruktúrálne reformy, aj komisia predložila správy, ktoré to objasňujú. Takže ja sa domnievam, že by sme sa mali pokúsiť využiť túto príležitosť a začať inovovať naše politiky súdržnosti, e, spustiť túto novú skúsenosť aj s prihľadnutím na potrebu zlepšiť naše postavenie, aby sme boli lepšie informovaní, keď začneme informo- e, diskutovať o programoch na podporu reforiem. Takže na záver, my ako skupina ALDE nechceme nechať veci tak, ako sú Teraz chceme zmenu a predložíme konštruktívne pozmenujúce návrhy. Dúfam, že ich podporia ostatné politické skupiny, aby sme pri najmenšom začali diskutovať o tomto návrhu v rámci trialógu s radou. Takže chcem vy E, zvať oboch spravodajcov, aby posúdili znova svoje stanovisko, aby tomu dali šancu a potom by sme mohli uvažovať o tom, ako veci zlepšiť a hľadať e, tie správne odpovede na tie otázky, e, ktoré vyvstali a na ktoré poukázal aj súdny dvor. Ďakujem veľmi pekne, pán Omaže. Ďakujem. Pokiaľ ide o nás, my trváme na svojom stanovisku, keď prišiel komisár Dobrovský e, na pôdu tohto výboru, tak sme sa postavili proti tomu, čo sme považovali za zneužívanie týchto 21 miliárd. A tu e, už máme dvojnásobok tejto sumy, e, ktorý sa zobral z tých rezerv pre výkony. Takže samozrejme, my sme proti tomu a sme za to, aby sa v tomto návrhu toto zamietlo. Ďakujem. Sú nejaké ďalšie pripomienky? Nie sú. Dám slovo Európskej komisii. Pán Gilent, máte slovo? Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja poviem len niekoľko slov ako už e, zaznelo, diskutovali sme o tom niekoľkokrát, treba, aby som e, vyjadril e, sklamanie komisie nad návrhom správy a uznávam celý rad e, pripomienok a argumentov pána van Miltenberga, ale už sme veľakrát povedali, najmä v súvislosti s našimi návrhmi po roku 2020, že je zásadné pre budúcnosť politiky súdržnosti, aby bola adaptabilnejšia a flexibilnejšia, pokiaľ ide o zmeny a potreby a, a už sa zdá byť e, taká. A toto je e, príklad, e, e práve prípad, e, kde komisia predložila e, zmen, e, návrh zmeny a e, doplnenie e, ustanovení e, 14.20, tak aby e, teda e, sa zachovala voliteľná povaha týchto zmien a potom, aby sa podporili programové partnerstva pretože e, v podstate sa tie fondy dajú uvoľniť len e, prostredníctvom modifikácie súčasných e, programov. Musí sa to robiť teda v rámci partnerstva a monitorovania programov. Nemôžu to robiť členské štáty samostatne. Takže aby sa tieto návrhy nevnímali ako odklonenie peňazí z týchto fondov. Tu nejde o to, aby sa odkláňali prostriedky z jedného miesta na druhé Štrukturálne reformy sú integrálnou súčasťou celkového hospodárskeho riadenia únie a e, e, politika súdržnosti je ďalšou časťou e, tohto riadenia a keď budeme mať reformy, ktoré vytvoria lepšie prostredie pre investície, tak to môže byť len dobré v tom širšom kontexte máme veľmi jasný záujem od Portugalska, ako bolo uznané, na využitie tejto možnosti a zdá sa, aspoň z nášho pohľadu, e, smutné, že voliteľný návrh ako takýto by sa mal odmietnúť, aby sa znemožnilo členským štátom voľne toto využívať a je tu úzke prepojenie medzi tým, čo sme e, navrhli na rok 2000, po roku, na obdobie po roku 2020 a možnosťami zohľadniť eh, pilotnú rolu alebo ten prvý krok eh, a možnosť učiť sa od príkladov ako Portugalsko, tak by sme mohli eh, vychádzať z toho, čo teda komisia plánuje pre obdobie po roku 2020. Takže ja chcem opäť vyjadriť sklamanie nad tým, čo sa navrhuje v návrhu správy a určite a dúfam, že výbor vypočeslova pána van Miltenburga Ďakujem vám veľmi pekne. Takže tým e, končíme dnešnú rozpravu. Navrhujem lehotu na predloženie pozmeňujúcich návrhov k tejto správe na 13. júla, to je koncom tohto týždňa na, do poludnia. A to je teda lehota pre pozmeňujúce návrhy. Keď dostaneme do tejto doby tieto návrhy, tak budeme mať možnosť e, hlasovať o správe v septembri, e, pardon, v oktobri, ospravedlňujem sa pani predsedajúca. Pán Van, Van Miltenburg, áno, my máme pred sebou aj e, nejaké dovolenky. Ak súhlasia spolu spravodajcovia a sekretariát, tak by som chcel ešte ďalší týždeň na konzultácie, aby sme zistili, čo sa dá robiť s pozmeňujúcimi návrhmi. Takže bolo by to možné? To je moja otázka. To znamená odložiť e, e, tú lehotu na 20. júla? Dobre, 20. júla. Ďakujem vám. Takže lehota na predloženie návrhov je 20. júla. E, opäť do poludnia. Dobre, takže budeme pokračovať a to ďalším bodom na program rokovania. A to je stanovisko Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019, všetky oddiely. A e, gestorský výbor je budget. Dnes máme posúdenie návrhu stanoviska vypracovaného našim spravodajcom pán Von, pánom Vonom. Pán Von, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, kolegyne a kolegovia už si určite prečítali návrhy, ktoré som predložil eh, v našom návrhu. Takže začnem tým, čo je zrejmé, pokiaľ ide o tento výbor. Eh, politika súdržnosti je samozrejme stále hlavnou investičnou politikou EÚ a v odseku 1 máme zaujímavé číslo. 1 e, euro investované do politik súdržnosti e, sa vracia e, v podobe 174 takže vynaložené prostriedky majú skutočne veľmi dobrú návratnosť, pokiaľ ide o politiky súdržnosti v regiónoch. A potom odsek 2, tam chcem upozorniť na to, že politika súdržnosti je stále dôležitým nástrojom na riešenie priority Európskej únie. Na to niekedy zabúdame, ale mnoho e, priorité EU by sa nedosiahlo bez práve e, prispenia politik súdržnosti. A v oceku 3 uznávam, že máme oneskorenie, pokiaľ ide o spustenie programu a e, takisto aj v tomto výbore a e, Napríklad súviselo to s odneskorením pri dohodnutí sa o minulom viacročnom finančnom rámci, ale e, aj ohľadom e, partnerských e, dohôd zo strany členských štátov a regiónov, ale implementácia sa v posledných rokoch a mesiacoch zlepšila, to treba povedať a možno sa nám teraz darí naberať rýchlosť, pokiaľ ide o zlepšovanie projektov a mieru výberu takže 1,1 sa predpokladá nárast platobných prostriedkov v 1B a zníženie o 1,9 a 3,8 pre pod e, fond súdržnosti a Európsku, e, fond Európskej teritoriálnej spolupráce. Tu by sme mali e, vyjadriť určité obavy v tom, pokiaľ ide o to, čo sa navrhuje, lebo to nebude dosť, aby sa E, financovala implementácia programov a obávam sa, že sa dostaneme e, e, do situácie, kde už sme boli, to znamená oneskorenie nevyžadených platieb. My sme o tom diskutovali v rôznych výboroch a zaznievalo, že všetci žiadali viac peňazí, ale my tu v tomto výbore sme trocha iný, pretože tie peniaze navyše, ktoré, sme, e, ktoré vyžadujeme, e, e, treba zaplatiť v rámci projektov, ktoré už boli spustené. My skutočne teda potrebujeme tieto peniaze na to, aby sme zaplatili účty za to, čo už sa stalo. Potom ďalšie body Napríklad posledný bod, e, mierový program pre e, Severné Írsko, to je samozrejme dôležité e, pre tento výbor. Ma, pracujeme na správe z vlastnej iniciatívy ohľadom financovania EÚ pre Severné Írsko, mierové, mierový program a, no a treba zabezpečiť e, financovanie teraz a aj po roku 2020 bez ohľadu na to, čo sa e, stane. Takže to sú moje pripomienky a teším sa na pripomienky svojich kolegov, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem. Takže mm, tieňoví spravodajcovia na miesto pána Dojča. Pána Dojča sme tu nevideli. Môžem povedať ja niečo za EPP? Ja som sa zamýšľal nad tým rokom 2019. To je ten rok, kedy by sa to malo vykonávať. Ja o tom e, rozmýšľam, o tej e, diskusii, kedy začnú tieto reformy 21 miliárd. Takže mali by sme naozaj trošku pridať, aby sa to podarilo. Áno, dobre, pani Tomašič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Podporujem eh, toto stanovisko, pretože podporuje koheznú politiku ako jednu z najdôležitejších politik, ktoré ktorá redukuje, redukuje tieto nezrovnalosti a tiež podporuje ekonomicky inkluzívny rast, podporuje hospodárstvo v eh, vidieckých oblastiach, podporuje miestne orgány, aby naozaj prešli na bezuhlíkové hospodárstva a všetky, e, každé euro, ktoré bolo investované, bolo využité na 107 a zniženie investícií by znamenalo zniženie rastu, zniženie sociálnej súdržnosti a to by bolo zle pre jednotlivé krajiny, ako aj pre Európsku úniu. Táto politika súdržnosti je mimoriadne dôležitá preto, aby komisia toto zvážila v tomto rozpočte na rok 2020 2019, aby sme mali odolnejšiu a lepšiu hospodárskú eh, súdržnosť a hospodárstvo. A tiež je potrebné správne implementovať rozpočet Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Pani Katajnen, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať pánu Volmovi za jeho vynikajúcu prácu, ktorú vykonal na tomto stanovisku a veľmi dobre e, tu vyzdvihuje úlohu európskej politiky súdržnosti. Je to politika investícií a má e, priamo v teréne veľmi veľa pozitívneho vplyvu. Pokiaľ ide o tento súčasný program, je to veľmi dobre popísané, ako aj tá implementácia. Čiže je potrebné, aby sa to uplatňovalo rýchlo a aby financie prichádzali hladko. No a pokiaľ ide o tieto um, vyčlenené prostriedky. To je dôležité pre e, členské štáty. Niektoré sú príliš optimistické, pokiaľ ide o ten odhad a skutočné platby. Um, a tuto e, si trošku robím obavy, pokiaľ ide o odhad komisie. Mohli by ste nám povedať niečo o transparentnosti rozpočtu? je dôležité eh, vzbudzovať povedomie, pokiaľ ide o dôležitosť investícií a možnosti týchto fondov, pokiaľ ide o ciele a dosiahnuté výsledky. Eh, vo všeobecnosti si myslím, že musíme mať rozpočet, ktorý bude účinný, transparentný a zameria sa na súčasné potreby regiónov a členských štátov. Toto by sme mali v texte počiarknúť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán omrže, Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja chcem len eh, podčiarknúť, že tá eh, správa je veľmi kvalitná a s väčšinou týchto bodov, ktoré tu odznieli, súhlasím a chcem len pripomenúť, že že by sme mali ešte dôraznejšie počiarknúť e, našu stanovisku, naše stanovisko, pokiaľ ide o štrukturálne fondy. Budúci rok pôjde o túto rezervu vyčlenenú na um, skutočné, skutočnú realizáciu. No a toto pokračovanie v týchto strategických opatreniach bude dôležité a okrem toho považujeme za dobre poukázať na to, že dnes sú to nové politiky, ktoré Európska únia financuje a tieto z časti idú na úkor politiky súdržnosti. Potom pri tomto viacročnom finančnom rámci musíme upozorniť aj na to, že tá obrana, napríklad tie nové výdavky na boj proti terorizmu, obranu, to môže ísť na úkor tejto našej politiky, tohto súdržnosti. Ďakujem veľmi pekne. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Nevidím. Komisia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel uvítať túto správu na rozdiel od toho, čo som povedal predtým. A mám tu ešte niekoľko drobností, ktoré chcem dodať. A bod 4, tu sme si všimli tie obavy, ale za komisiu môžeme povedať, že tá úroveň vyčlenených prostriedkov je dostatočne vysoká E, pokiaľ ide o súčasnú implementáciu. A tiež by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za jeho pripomienky k bodu 5. Komisia veľmi tvrdo pracuje v spolupráci s členskými štátmi, ktoré ešte nefinalizovali svoj e, proces e, určenia, takže tuto budeme musieť zvýšiť tlak na tieto členské štáty, pretože tu má máme ešte orgány, ktoré nie sú určené. A takáto situácia, ako bola v roku 2018, nie je uspokojivá. Toto vrha nepriaznivé svetlo na nešťastie na niektoré aspekty politiky súdržnosti a tiež by som ešte chcel vyjadriť moju plnú podporu správodajcovi v bode 7, pokiaľ ide o ten mierový program. Komisia vždy podporovala aj bude podporovať tento mierový proces na základe týchto mierových programov aj finančne. Ďakujem pekne, pán Von, nech sa páči, máte slovo. Sorry, I did press it. Oh, ja som si nejako sa tlačil ten mikrofón, ale asi som slabý, nestlačil som to dostatočne. Ďakujem pekne za to, čo povedala komisia, aj to, čo povedali kolegovia, ktorí podporujú pána Fan Nistleroja, pána Omeržiho, e, najmä pokiaľ ide to e, SRSP, e, takže tuto sú príslušné zmeny a kolegovia toto tiež určite podporia. Pozrieme sa na to a pán Omarži sa vyjadril aj k tým novým fondom a ich dopad na mm, politiku súdržnosti, takže toto bude mať veľký význam a myslím si, že mal pravdu, treba ho v tom podporiť. No a ešte posledná vec k tomu, čo povedala pani Katajnen, k tej transparentnosti európskych fondov. A na tomto výbore sme o tom hovorili veľmi často, aj naše delegácie sa k tomu vyjadrovali. E, tieto európske fondy musia byť uznané ľuďmi a ľudia si musia uvedomovať, aké dôležité tieto projekty sú. E, takže toto určite podporujem. Thank you very... Ďakujem veľmi pekne. Čiže navrhovaný termín pozmeňujúcich návrhov je 17. júla na obed vo štvrtok. Dúfam, že je to pre všetkých eh, v poriadku. Teda útorok, útorok, útorok 17. a hlasovať budeme v septembri Takže toľko k tomu, k tejto správe. Ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu a teraz by som dala slovo pánu Omaržemu, aby nám odprezentoval našu misiu, naše, naš, našu misiu do Bostonu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Takže náš výbor pre regionálnu o, politiku od 7. do 11. mája bol na misii v Bostone a tuto o, e, sme sa zamerali na e, inteligentné a špecializačné technológie, ktoré by sme mali podporovať a aby podporili malé stredné podniky v USA. K tomu musím na úvod povedať, že e, v organizačnom systéme sme nenašli nič podobného, čo by sme mohli vedeli porovnať s našou politikou súdržnosti, tak ako ju máme u nás nás v Európskej únii. Vo Washingtone sme sa stretli s predstaviteľmi amerického kongresu, stretli sme tu poslancov, ktorí mali na starosti federatívne financovanie e, regionálneho rozvoja cez daňovú reformu a stretli sme sa potom aj mm, s k organizáciou na e, rozvoj obchodu, potom sme diskutovali aj o, stretli sme sa e, z SBA, to je Small Business Administration, takže tu sme diskutovali o financovaní malých a stredných podnikov, potom sme išli do Boston, Massachusetts a to je jeden z najinovatívnejších štátov, ešte viac ako si Silicon Valley. E, pracuje tam viac ako 50 predstaviteľov a tam sú naozaj vysokokvalitné univerzity, Harvard, to určite poznáte, potom MIT, Harvard, to sú najdôležitejšie, najvýznamnejšie univerzity. Tam sme diskutovali s nimi aj o budúcnosti miest a tu máme na mysli klimatické zmeny, demografickú revolúciu, ale hľadali sme aj odpovede na problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s big data, potom územné plánovanie, mestské plánovanie, No a potom sme sa pozreli aj na novú splavnosť, na nové cesty, ktoré, mm, ktorými sa splavujú mm, moria, takže toto sú dôležité e, oblasti. Potom sme navštívili Harvardskú univerzitu a tam sme sa zaoberali aj európskymi štúdiami, obchodom s Európou, program 2020 a sme sa pozreli aj na niektoré projekty, napríklad House Zero, to je tak renovovaný dom, ktorý nie je pasívny, ale dokonca energeticky aktívny. Naozaj to bola veľmi zaujímavá cesta, pretože išlo o otázky výskumu a inovácií. Čo nebolo možné e, načrtnúť, to sú tie rozdiely regionálneho plánovania v USA, tá sociálna nerovnosť, ktorá tam existuje. No a tie otázky, ktorými sme sa obrátili na našich partnerov, tie ostali, dá sa povedať, nezodpovedané. No a potom, pokiaľ ide o dopad tejto politiky na oblasti vývoja a výskumu, to bola naozaj veľmi prínosná záležitosť. A tejto oblasti máme aj v Európe podobné systémy, takže možno povedať, že toto podujatie bolo mimoriadne úspešné. Ja sa chcem poďakovať všetkým pracovníkom, ktorí prispeli k úspechu tejto cesty. A A toto je dôležité aj pre našu súdržnosť a túto te, celú tematiku. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz pán Fan Nistelrooy. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tieto milé slova, ktoré eh, padli k správe a aj tie skúsenosti, ktoré sme mali. My sme sa najprv eh, rozprávali s európskym vyslancom a naša prvá otázka bola, aká je politika súdržnosti v USA. Odpoveď bola, že žiadnu takúto politiku nemajú, takže sme sa mohli hneď otočiť na opätku a ísť domov. Ale povedal, že my máme úplne iný prí prístup. Ich prístup je úplne iný. E, oni e, tuto prispievajú tomuto rozvoju cez fiskálne opatrenia a cez daňové opatrenia, ale oni e, nie, nie investujú do týchto krajín, tak ako my napríklad do Grécka. Takže veľmi často je to tak, že e, si robia svoju vlastnú rozvojovú politiku a potom sa obratia na tieto jednotlivé mesta. Keď je to také mesto, ktoré je preľudnené ako e, Boston, dobre, tam sú, tá spolupráca je kombinovaná aj v spolupráci s univerzitami, ale určite to, sa to nezakladá na peniazok. Takže pokiaľ ide o koheznú politiku, my tu máme úplne iný prístup, takže tuto nie je žiadny ekvivalent v Spojených štátoch, pokiaľ ide o to, ako fungujeme a pracujeme my. No ale pokiaľ ide o e, rozvoj spravodajstva, umelá inteligencia, tam boli veci, ktoré som v živote nevidela. No to je možno moje obmedzenie, ale mm, to je úžasná technológia, ktorá sa tam vyvíja. Takže toto bol naozaj veľmi dobré podujatie, bolo to veľmi dobré e, rozhodnutie, že sme tam išli. A pán Miltenberg to vymyslel ktorý teraz nechce sa k tomu vyjadrovať, ale naozaj to bola mimoriadná mis- misia a tá misia bola splnená, bola veľmi úspešná. Ďakujem veľmi pekne. Sú k tomu nejaké ďalšie pripomienky? Dnes naozaj máme tie mimoriadné správy a mimoriadné e, misie. Ďakujem veľmi pekne, pán Omer, že ďakujeme za vašu informáciu o výsledkoch návštevy v Bostone, takže my sme sa dopracovali teraz na koniec nášho dnešného stretnutia. A teraz sa pýtam koordinátorov. Môžeme teraz pokračovať stretnutím koordinátorov? To je, áno, politický poradca nám prikyvuje, takže môžeme pokračovať stretnutím koordinátorov, alebo môžeme potom o 12. pokračovať tak, ako to bolo naplánované. Povedzte mi. Dobre, 5 minút. E, politickí poradcovia, môžeme si urobiť prestavočku na 5 minút? Áno, dobre, asi áno. Dobre, ďakujem. Takže 5-minútová prestávka a potom pokračujeme stretnutím koordinátorov. Ďakujem pekne.